Good afternoon, everybody. Welcome uh, to our uh, session. Um, the, first gen- uh, the first item on our ak dovolíte, začneme s programom. Prvý bod popoludní sa týka preskúmania pozňujúcich návrhov k správe o zriadení programu pre schopnosť podnikov na jednotnom trhu, a to vrátanie malých a stredných podnikov a tiež ďalších aspektov ochrany spotrebiteľa. Nikola Dante je našim spravodajcom. S potešením ti odovzdávam slovo. Presidente, buon pomeriggio a tutti. Intanto Dobrý deň, vážené dámy a páni a dobré popoludne. Dovolte mi, aby som sa poďakoval najskôr tieňovým spravodajcom za, eh, na, za spoluprácu na pozmeňovacích návrhoch. Dostali sme ich 32. Eh, eh, trochu nám, pomôžu, trochu nám napomôžu vylepšiť text. Samozrejme, pokiaľ ide o tie ciele, ktoré si týmto programom želáme splniť. Ja sa veľmi teším na tieto veľmi plodné stretnutie, ktoré budeme mať v budúcich týždňoch, kým tieto zostá a kým teda ktoré teda budú, budeme mať ešte, ktoré prebehnú, kým príjmeme toto nariadenie. Jednotlivé výbory ešte prejdú, jednotlivé programy MFR, ale tak ako sme povedali, e, sú, e, sú, tu vlastne, sú to vlastne jednotlivé stanoviska jednotlivých výborov, ktoré potom zohľadíme v tom viacročnom finančnom pláne a potom tak, aby sme sa mohli tejto veci venovať. V priebehu prezentácie. E, v poslednom výbore som už e, si myslel, že e, mám najrôznejšie, najrôznejšie pozývacie návrhy. Potom, ako som dostal všetky pozývacie návrhy k jednotlivým bodom, keď som im to objasnil, najskôr je dôležité, že ide o rozpočet a špeciálne rozpočtové linky. Teda zo 4 miliard až, e, pardon, zo 6 miliard celé 2 a niečo miliard, to je tzv. korekcia rozpočtu v rámci parlamentu. To bolo prijaté a minulý týždeň na plenárke v Štrásburgu sa to týkalo vlastne toho budúcoročného viacročného finančného rámcu, rámca. My sme chceli, aby to bolo konzistentné jednoducho s týmto výhľadovým rozpočtovým plánom. Potom parlament schválil v podstate to, čo sme navrhovali. To bol osobitný rozpočet pre uh, z, osobitné účely Myslím si, že nám to vylepší ten rozpočet a prinúti vlastne našich e, e, chceme vlastne našim užívateľom zajistiť bezpečný prístup e, k normám. Takisto sme chceli vytvoriť európskym firmám primeranú hospodárskú súťaž vo, v, v ohľade na kraj, tretie krajiny, pretože toto všetko by malo po ten dohľad spadať, vrátanie online predaja a dnes do poludnia sme o tom už niekoľkokrát hovorili, keď sme hovorili napríklad o nariadení Omnibus. Okrem tohoto konkrétneho cieľa sa tento nový finančný rámec doplní o vlastné prostriedky, tak aby sme konsolidovali vnútorný trh, využívanie trhu, digitálna revolúcia. A okrem toho, my tým chceme vyslať určité posolstvo a chceme povedať, že chceme zaistiť potrebné finančné prostriedky pre tie podniky mm, pre tieto podniky a parlament im vyšle jasné, jasný signál, že ich chce podporiť, pretože porovnaní s tým predchádzajúcim rozpočtovým plánom sa tieto prostriedky zdvojnásobia. My sme chceli explicitne povedať, že chceme e, dos- e, pripraviť prostriedky pri dosiahnutí všetkých cieľov, napríklad v článku 4 v tých e, osobných formuláciách sú presne uvedené tieto ciele, ktoré chceme dosiahnuť. My sme tam doplnili aj ostatné a vrátanie uh, teda toho, že by komisia e, vlastne nemala využívať na tejto účely len marže, ale, maržu, ale mala by vytvoriť osobitný rozpočet osobitnú rozpočtovú linku s e, konkrétnymi číslami pre ciele, ktoré sú v tomto danom článku uvedené. Čo sa týka konkrétnej formulácie programu, tam sme e, mali takisto jednotlivé návrhy k jednotlivým ustanoveniam, kde sa hovorí, či to majú byť delegované akty alebo nie. Na základe toho by mala komisia vytvárať konkrétny pracovný program a tým sa budú zaoberať jednotlivé e, stanoviská a správy e, tohto parlamentu. Ja sa veľmi teším na našu budúcu spoluprácu. Budeme sa tým e, naďalej zaoberať. My sa stretneme 26. novembra a dúfam, že od vtedy vtedy od tohto času budeme môcť nájsť príslušné kompromisy na to, aby sa to to naredenie z programu dostalo na tú správnu cestu v najbližších dňoch. Predložím tieňovým spravodajcom prvý návrh programu. Ďakujeme pekne. Teraz tieňoví spravodajcovia za EPP pani Vajdere. Uh, thank you very much, Chair. Ďakujem pekne. Tento program je jeden eh, z významných programov VFR v kontexte vnútorného trhu. A dokazujú to aj pozmeňovacie návrhy. Z môjho pohľadu skupina EPP môže podporiť argumentáciu pozmeňovacích návrhov v mene skupiny som tiež predložila 11 mm, pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú nasledovného. Chceli by sme, aby komisia pravidelne napomáhala posilneniu schopnosti orgánov pre dohľad nad trhom v menších, hospodársky slabších krajinách, kde orgány majú menej schopnosti to vykonávať. To by bolo podľa nás spravodlivé ciele tohto programu podľa nás by mali zahrňať aj prístup spotrebiteľa k výrobkom rovnakej kvality pod tou istou značkou vo všetkých členských štátoch EÚ a tiež by sa malo bojovať proti e, štandardom dvojakej kvality. Tiež je potrebná väčšia viditeľnosť matateľných výsledkov jednotného trhu pre spotrebiteľa a tiež prínosov, ktoré sú s ním spojené. To sa môže dosiahnuť tým, že sa do tohto procesu zapoja aj skupiny občianskej spoločnosti. Čo sa týka pozmeňovacích návrhov našich kolegov, domnievame sa, že môžeme podporiť myšlienku väčšiny z nich vrátane pozmeňovacieho návrhu 278. Možno v niektorých prípadoch budeme musieť popracovať na konkrétnom znení, aby sme vyjasnili, prípadne rozšírili niektoré koncepty. V prípade niektorých pozmeňovacích návrhov máme isté obavy. Napríklad pozmeňovací návrh 123. Domnievame sa, že by sme nemali stiahnuť svoju podporu dobre fungujúcim organizáciám na ochranu spotrebiteľa. Je to aj moje osobné presvedčenie. Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu 128, možno v to by sme si mali objasniť, ako program môže dosiahnuť čo najnižšie náklady a či je to možné aj v rámci tohto programu. Tiež by sme dosiahli väčšiu jasnosť v navrhovanom podnetie číslo 139, najmä čo sa myslí pod pojmom zachovanie dôvery spotrebiteľa. Čo sa týka pozmeňacieho návrhu 140, Financovanie tohto programu možno nie je vhodným nástrojom na boj proti prevážaniu živých zvierat. Návrh 143 tiež zrejme nebudeme schopní podporiť. Pozmeňovacie návrhy 191 a podobné rozpočtové zmeny to dokážeme podporiť, ak by boli v súhľade s predbežnou správou o viacročnom finančnom rámci 2021 až 2027. Snažíme sa o, o čo najskoršiu dohodu. Minulý týždeň v Štrasburgu to bolo prijaté a tam bol prijatý veľmi široký konsensus medzi politickými skupinami. Teda predbežné stanovisko parlamentu bolo zatiaľ prijaté. Domnievame sa, že táto správa by sa mala prijať čím skôr, keďže program je nabitý, času je málo, občania očakávajú napätím schválenia ďalšieho VFR ešte pred voľbami. Tiež je dôležité zajistiť kontinuitu a stabilitu financovania EÚ pre malé a stredné podniky a organizácie. Ďakujem za pozornosť aj za všetky pozmeňovacie návrhy. Teším sa na to, že začneme pracovať na kompromisných návrhoch, čo skoro ďakujem. Ďakujeme aj my. Teraz prejdeme ďalej, pán Šoltés za zelených. Ďakujem za slovo a ja by som sa rád poďakoval spravodajcovi, pánu Dantimu, za to, že vypracoval tento návrh správy. Naša skupina vo všeobecnosti podporuje prístup spravodajcu, najmä pokiaľ ide o posilnenie dohľadu nad trhom a tiež čo sa týka návrhov financovania dosahovania cieľov v tejto oblasti. Domnievame sa, že táto správa je dobre skoncipovaná. Predložil som však predsa len viacero pozmeňacích návrhov, ktorých cieľom je vylepšiť návrh komisie a, ak to môžeme takto povedať, zozeleniť viac tento text. Myslím, že je dôležité reagovať na čoraz väčší tlak v dôsledku klimatických zmien a prílišného využívania prírodných zdrojov. Naša spoločnosť sa musí snažiť e, o nulovouhlíkové využívanie ekonomiky, taktiež uzrodelné využívanie ekonomiky a to by malo platiť aj pre náš e, prístup k trhu. Mali by sme zohľadniť e, aj spoločenské, ekologické faktory a ďalšie faktory dôležité, aby sa zmenilo prostredie digitálneho trhu v kontexte digitálnej revolúcie aj tiež z pohľadu podnikov, aby sa zaistila lepšia ochrana spotrebiteľov. Je pravda, že nová oblasť digitálnych a ekologických inovácií by mala priniesť príležitosti pre podniky a to by malo um, priniesť udržateľnejší prístup k zdrojom, k výrobkom a službám. Osobitná pozornosť by sa mala venovať malým a stredným podnikom, tomto prechodnom období k nízkouhlíkovej, respektíve nulouhlíkovej ekonomike. Malé a stredné podniky sú kľúčové v tomto prechodnom období v boji proti klimatickým zmenám a tiež môžu výrazne prispieť k zvýšeniu konkurenceschopnosti Európskej únie a tiež sú zdrojom inovácií. Druhá dôležitá oblasť pre našu skupinu je to aby sme zaistili dostatočnú ochranu spotrebiteľa tým, že sa mu bude poskytovať aj celoživotná osveta o ochrane životného prostredia a tiež o konkrétnom zameraní takýchto osvetových kampaní s osobitným ohľadom na zraniteľnejšie skupiny spotrebiteľov. Dovnívam sa, že je potrebné prijať kroky v snahe pomáhať spotrebiteľom aby sa dokázali, dokázali vysporiadať s výzvami, ktoré sú s digitalizáciou trhu, jedné s najnovšími technologickými možnosťami, prostredníctvom dostatočných informácií o právach spotrebiteľa a tiež o možnosti e, dovolať sa nápravy. Vyžaduje sa totiž uzrateľný spôsob spotreby, mala by sa tiež predlžiť trvácnosť Mali by sa zlepšiť prvky ekodizajnu, mali by sa vyhodnozovať vždy faktory dopadu na životné prostredie. A tiež by e, sa malo pamätať e, na dôležitý fenomén na plánovanej zastaralosti. Tiež by sme požiadali komisiu, aby vypracovala každoročnú správu, kde sa vyhodnotí efektívnosť e, takýchto opatrení a tiež aby sa vyhodnotili dopady cieľov. Táto správa by sa mala predložiť Európskemu parlamentu za každým. Je dôležité tiež, aby verejnosť bola informovaná o svojich právach, o možnostiach nápravy. Ešte raz ďakujem. Teším sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom. Ďakujeme aj my. Teraz prejdeme ďalej. Európska komisia, pani Pitera, nech sa páči. Dobrý deň, príjemné popoludnie. E, ďakujem aj ja za všetky pozmeňovacie návrhy. Sme ochotní úzko s vami spolupracovať, aby sme zaistili čo najskoršie schválenie tohto návrhu. Ešte raz by som rada zdôraznila, že myšlienka tohto programu e, je naozaj výnimočná. Je to prvý program ktorý sa zameriava na fungovanie a presadzovanie už existujúcich pravidiel, ktoré sa týkajú vnútorného trhu. Čo sa týka rozpočtových eh, otázok, to by sme chceli tento návrh eh, oceniť a tiež myšlienku pre eh, navýšenie rozpočtu. Zatiaľ sa domnievam, že tento návrh je primeraný vzhľadom na naplánované kroky, ale ako pravím, tento návrh Vítame všetky otázky, ktoré súvisia s osvetou, s digitalizáciou, s povedomím spotrebiteľa. Sú nám všetky srdcu blízke. Chystáme sa k tomuto prijať ďalšie opatrenia v budúcnosti. Ďakujem. Thank you and then, uh, we go back to... Ďakujeme pekne. Vraciam slovo spravodajcovi. Brevemente, intanto voglio ringraziare i colleghi che sono intervenuti. Ďakujem veľmi pekne najskôr Zase poďakovať všetkým kolegyňom a kolegom, ktorí sa prihlásili o slovo. Ja by som chcel všetkým povedať, že e, musíme venovať osobitnú pozornosť na to, čo sme si vypočuli, pre všetkým, keď ide e, o malé krajiny, aby sme kontrolovali tú dvojnásobnú kvalitu. Myslím si, že tu by sme mohli skutočne vypracovať vyvážený text. Ďakujem. Zároveň chcem upokojiť kolegu z VOTA. Keď ide o zelenú hospodárstvo, zelenú ekonomiku v oblasti digitalizácie, tak toto mi leží mimoriadne na srdci a preto budeme eh, aj pri kompromisných návrhoch eh, sa pokúšať o to, aby sme tieto ciele nejakým spôsobom dosiahli. Mm, v tých budúcich týždňoch máme prvé stretnutie tieňových spravodajcov a tu sa pokúsime o tie prvé kompromisy a uvidíme potom, ako môžeme eh, toto pretaviť do konsolidovaného textu, ale myslím, že môžeme vlastne dosiahnuť obrovský konsens práve našim textom. Myslím si, že to bude veľmi dobré. Ďakujem pekne. Preskúmaniu kompromisných návrhov sa budeme venovať 6. decembra hlasovanie vo výbore je naplánované na januárovej schôdzi. Týmto môžeme prejsť ďalej k ďalšiemu bodu. Hm, spravodajkyňou by mala byť kolegyňa Charanzová, ale nie je tu. Uh, nor for the next item, <laughs> where she is responsible, so... Jej sa týka ďalší bod. Neviem, ako to urobíme. Máme nejaké informácie od skupiny ALDE? Okay. Okay, so we can continue with the meeting, uh, since we... Môžeme pokračovať, už spravodajkyňa prišla. Dita, dávam ti slovo. Budeme sa teraz venovať preskúmaniu tvojej správy, ktorá sa týka poistenia voči občianskej povinnosti, čo sa týka vozidiel a taktiež ďalších povinností, ktoré z toho vyplývajú. My apologies for, for, for being late. Uh, Um, so, um, I think last time... Ja si myslím, že naposledy sme diskutovali o tomto návrhu v tomto výbore. Ja už som vysvetlila svoje stanovisko. Nebudem sa opakovať, ale rada by som povedala, že vo všeobecnosti ten návrh komisie bol dobrý, ale stále je potrebné urobiť niektoré zlepšenia, čo sa týka rozsahu pôsobnosti smernice. Myslím si, že by nemala pokrývať e-bike, segways a e, elektrické skútre a taktiež vozidla používané v motoršporte. Ja som navrhla iba tie vozidla, ktoré sú predmetom schválenia typového v rámci EÚ. Nesúhlasím s komisiou, keď navrhuje, že by sme mali tam pokryť všetko a nechať to potom na vyriešení členskými štátmi. Ja by som bola rada, keby to bolo jasné na úrovni EÚ a ak sú národné e, vlády e, požadovať niečo, čo by tým poistením nebolo kryté, môžu sa tak rozhodnúť. Čiže pre národnú legislatívu by sa tak nemali vytvárať problémy, ktoré dnes neexistujú a nemali by sme to nechať na pleciach ako záťaž pre členské štáty. V prípade elektrických bicyklov by to mohlo byť tam pokryté. E, čítala som posúdenie vplyvu, ale nenašla som odôvodnenie tohto postoja. Dnes tomu tak nie je, možno, že v budúcnosti sa to zlepší. Čo sa týka definície používania e, elektrických vozidiel, návrh mojej správy uvádza, že toto pokrýva vozidlá použité v cestnej premávke rovnako na súkromných ako aj verejných cestách, ale nie v tých prípadoch, kedy sa vozidlá používajú výhradne v uzavretom e, priestranstve bez prístupu e, do verejnej dopravnej siete. Čiže ak je to tak, tak takéto vozidlo by nikdy nemalo byť kryté týmto poistením. Napríklad e, testovacia dráha výrobcu automobilov by, e, by nikdy e, nemala mať takéto požiadavky, a teda vozidla, ktoré sa používajú iba tam. Nie je dôvod na to, aby sme požadovali teraz poistenie takýchto vozidiel, ak to nepožadujeme v tomto momente a inými druhmi poistenia sú tieto vozidlá pokryté už tak či tak článku 4 poistenia sa u, používa ustanovenie o Eukarise, o licenčnom informačnom systéme, ktorý zabezpečuje bezpečnú a dôveryhodnú výmenu e, údajov registračných o jednotlivých vozidlách medzi členskými štátmi. Ja si myslím, že táto aplikácia by sa mala používať Takáto kontrola motorového vozidla by zabezpečila, že všetky vozidlá z členských štátov, nie len domáce vozidlá v členskom štáte, je možné skontrolovať, či sú kryté takou, takýmto poistením. Nový článok 10a. S expertmi som si preverila tieto ustanovenia. Je jasné, že komisia mala dobrý zámer keď predložila tento text, ale je potrebné to zrevidovať a zabezpečiť jeho fungovanie v praxi. Postupy uvedené v článku 10 a 24 sú čiastočne postačujúce, ale vyžadujú si ešte technické doplnenie. Dúfam, že tieňoví spravodajcovia pochopia môj postup, keďže ide o mimoriadne odbornú tému. Takéto obmedzenie by pre poškodenú stranu v dopravnej nehode nebolo výhodné. Na záver, čo sa týka používaných vozidiel v článku 15. Návrh mojej správy obsahuje pozmeňovací návrh, ktorý komisia nenavrhla. Myslím si, že by sme spotrebiteľovi mali dať e, voľbu, ak si kúpuje z iného členského štátu vozidlo, či chce e, v krajine kúpy alebo v krajine používania vybaviť poistenie. Musíme myslieť na praktické aspekty používania spotrebiteľmi a myslím si, že to treba zohľadniť, pretože dochádza k čoraz čas cez cezhraničným kúpam. Ak ide o dopravnú nehodu s prívesným vozidlom, tiež je potrebné upraviť špecifické aspekty a myslím si, že žiadatelia o poistnú náhradu by mali mať možnosť preskúmať históriu e, druhého vozidla, respektíve osoby, ktorá je zapojená do dopravnej e, nehody. Nemyslím si, že potrebujeme mandát na európsky systém bonus-malus, pretože v cezhraničnom styku nie je až tak nevyhnutné to upraviť. Čo je dôležité? Všetky občania EÚ by mali mať zabezpečený rovnaký prístup a to vo svojej krajine pobytu, nezávisle na tom, či tam e, žijú celý svoj život alebo sa pristahovali pred týždňom. Ja rozumiem podporným hlasom za celoplošný európsky systém, ale je jasné, že princíp subsidiarity by sa tu mal Eh, uplatňovať. Ďakujem vopred za komentáre kolegov. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka, tieňoví správodajcovia za EPP, pán Pospišil. Ďakujem pekne, pani predsedkyne. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. So záujmom som si vypočul slova pani spravodajkyne a chcem jej poďakovať za odvedenú prácu, pretože jej úvahy a jej práca sa uberajú rovnakým smerom, podobným smerom ako tie naše. Našim cieľom je, aby nová právna úprava neviedla prílišnej nadregulácii, respektíve aby nová úprava bola na prospech účastníkov poistných vzťahov. Čo je najviac debatované aj vo verejnosti, je téma, ktorú pani spravodajkňa už zmienila. A to je práve otázka malých vozidiel, Čiže ako majú byť poistené stále populárnejšie malé elektrické vozidlá, ako sú elektrobicykle, elektrobežky alebo segveje. Taktiež sa objavuje otázka poistenia organizátorov populárnych motoristických závodov. Plne sa stotožňujem s tým, ako pani spravodajkyňa sa venuje otázke formulovania výnimky v prípade motoristických závodov. Tam sa zhodujeme. Čo sa týka drobných elektrických vozidiel, Súhlasím taktiež s tým, že by malo dôjsť k určitému vyňatiu zo smernice, teda mám odlišný názor od komisie na danú vec, ale priznám sa, že by sme ešte radi o tomto debatovali, či riešenie navrhované pani spravodajkyňou, teda len samotný odkaz na legislatívu pre typové schváľovanie vozidiel je tou najvhodnejšou verziou osobne sa domnievame a vedieme o tom debatu s odborníkmi, že by e, z rozsahu pôsobnosti smernice mali byť vyňaté tie elektrovozidlá, ktoré môžu ísť iba obmedzenou maximálnou rýchlosťou, čiže tak vozidlá, ktoré pri svojej prevádzke nemôžu spôsobovať vážne následky s ohľadom na bezpečnosť e, dopravnej premávky a o tom, aká by mala byť táto maximálna rýchlosť, teda hranica pre delenie do, na typy vozidiel, by sme ešte radi debatovali. Snažíme sa nájsť kompromis, pretože na strane jednej sú tu osoby, ktoré môžu byť obeťami a ktoré by inak, ak tu nebude povinné ručenie, boli odkázané na náhradu škody v rámci bežného občianskoprávneho procesu a je potrebné zachovávať ochranu tých, ktorí by mohli byť obeťami takéhoto stretu, ale je dobré hľadať riešenia, ktoré nezaťažujú príliš používateľov drobných elektrovozidiel, tak aby všetci nebo, nemu boli nútení zjednávať poistenie v takom prípade, kedy prevádzka ich vozidla nepredstavuje reálne riziko vzniku za závažných škôd na zdraví alebo majetku. Čiže Ideovo sme na rovnakej úrovni ako pani správodajkňa, radi by sme však ešte prebrali to, ako túto konkrétnu úpravu vyriešiť. Ďalej chcem zmieniť následovné. Pani spravodajkyňa veľmi podrobne zdôvodnila svoje pohľady. Chcel by som povedať ešte jednu vec, kde máme iný názor ako pani spravodajkyňa, kde si myslíme, že bude nutné e, udeliť priestor pre ďalšie zamyslenie. A toto je otázka k návrhu pani spravodajkyne, aby členské štáty v rámci cezhraničnej spolupráce mali povinnosť prístupňovať osobné údaje vlastníkov a používateľov vozidiel a uchovávanie takto zdieľaných údajov by však mohlo byť obmedzené iba na nevyhnutne potrebnú dobu. Kladieme si otázku, či tento zamýšľaný účel by sa dal dosiahnuť aj zdieľaním údajov týkajúcich sa iba vozidiel a tým pádom by sa výrazne znížilo riziko úniku citlivých osobných údajov. Avšak je to aj téma na debatu. Našim zámerom je zabezpečiť ochranu osobných údajov tak, aby v rámci e, cezhraničného styku nemohli uniknúť. Súhlasíme s návrhmi pani spravodajkyne, kde chce zjednotiť terminológiu. Myslíme si, že je to veľmi dobré pre prípadnú aplikovateľnosť právneho predpisu a taktiež pre zrozumiteľnosť celkovej právnej úpravy. Považujeme ešte za vhodné zvážiť, akým pravidlám by malo podliehať právo uplatnenie nároku obete a garančného fondu, kedy poisťovňa je v insolventnosti alebo nekomunikuje s obeťou nehody. Na jednej strane je potrebné zabezpečiť, aby obete dopravných nehôd sa včas dostali k náhrade škody, ale na druhej strane zapojenie garančného fondu by malo byť aj to, až tou poslednou možnosťou, a to v takej forme, aby nedochádzalo k zneužívaniu garančného mechanizmu, čo by nevyhnutne malo za následok zdraženie samotného poistenia dámy a páni. Toľko naše stanovisko, naša správa. Ako som už naznačil, vítam v práci vítam z eh, prácu pani spravodajkyne, gratulujem jej Väčšina jej úvah je totožná s našimi. Ja som presvedčený o tom, že v ďalších debatách nájdeme mnohé kompromisy. Thank you very much. And then for the... Ďakujem pekne. A za SAD tu máme ďalšieho kolegu. Grazie, presidente. Vorrei ringraziare la relatrice. Ďakujem veľmi pekne, pán, pani predsednička. E, ďakujem e, spravdajcovi za ten, knihy za ten návrh, ktorý nám predložila. Je to určite veľmi pozitívny návrh. A tu sa robili, robil rôzny, taký rôzny pokrok, e, čo sa týka spotrebiteľov a práv spotrebiteľov. Vlastne o spotrebiteľov nám ide pri práci v tomto výbore. No ale samozrejme, napriek tomu nám dovolte urobiť ešte niekoľké zmeny, niekoľko zmien, pardon potom e, sa chceme venovať ešte niektorým otázkam a pokiaľ dovolíte, tak e, to sa môžete bilaterálne prerokovať. Určite to bude ešte hlboká diskusia o tom najskôr následovné. My podporujeme tento návrh. Hm, komisia a by mala robiť kontroly, ktoré sú nediskriminačné, ale ktoré majú byť primerané a oprávnené a ktoré podporujú takisto návrh e, rečníčky s ohľadom na posilnenie ochrany osobných údajov. Zároveň však považujeme za pozitívne, že sa zavádza mechanizmus, ktorý zabezpečí, že v otázkach nesolventnosti sa tieto osoby, e, budú tieto osoby očkodené, čo je to následovné. V prípade, že sa povie, že je potrebné um, zúžiť rozsah pôsobnosti, um, keď ide do jednotlivé miesta, napríklad toto, môže sa stať, že tu budeme mať miesta, ktoré um, by sme chceli rozšíriť. Čo sa týka tých sum, tu súhlasme, ale myslím si, že komisia by mohla byť ambicioznejšia. Predovšetkým, keď sa jedná o, uh, plnenia za nehody. Myslím si, že to by sa mala, tá suma by sa mala zvýšiť na 10 miliónov eur. K prieskumoch, v prieskumoch čo sa týka prieskumov um, účastníkov nehody, tom podporujeme to, a čo povedala pani rečníčka, čo povedala pani spravodajkňa, že potrebujeme nejaký nástroj na porovnávanie cien napríklad. Rozhodujúce môže byť napríklad, že sa musí predložiť nejaká, nejaký priebeh nehody, ktorý má byť nediskriminačný a priebeh škodovej udalo, udalosti. A potom uh, si myslíme, že sa to má porovnať a bolo by to spravodlivejšie pre, spravodlivé, eh, pre, ehm, pre užívateľov, pre spotrebiteľov a myslím si, že to sú také prvé poznámky, prvé nástrely a myslím si, že budeme mať príležitosť ešte diskutovať o jednotlivých bodoch, o ktoré sme už navrhli hlbšie. A tak, a všetko ostatné povedali naši kolegovia, ti nevyspravnacovia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máme tu ďalšieho roč- rečníka za EKR. Ďakujem spravodajskyni za veľmi dobrú dobré stanovisko. Všetci súhlasíme s tým, že potrebujeme jasnosť a transparentnosť a v, najmä s ohľadom na kontroverzné rozsudky Európskeho súdneho dvora. Ja si stále myslím, že vyjasňovanie práva je základom nášho postupu, aby sa to nevykladalo rôzne, v rôznych členských štátoch. Ja vítam návrhy na zmenu spravodajkyne, čiže v článku 1a toto je podstatné, pretože by sa tam malo jednoznačne definovať čo je tým myslené, aby nevznikali ťažkosti. Čiže ak ide o vozidlá používané v poľnohospodárstve a pri motor, motorovom športe, tak by sa to mohlo vyňať. V niektorých krajinách by si to vyžadovanie e, uzavretie povinného e, poistenia za škodu pre motorové vozidla e, s pre tretie strany. Rovnako by muselo byť pokryté nielen elektrovozidla, ale aj historické vozidla. Myslím si, že eh, by eh, tieto podmienky mali zodpovedať reálnej situácii v súčasnom, modernej, v súčasnom modernom svete. poistný priemysel uviedol, že zabezpečenie poistenia v takej forme, ako je to navrhované v týchto článkoch, by bolo nerealizovateľné Odkedy sa toto poistenie aplikovalo aj na motoršport, sa výrazným spôsobom navýšilo poistné pre bežných poistníkov, čiže týmto spôsobom nemôžeme zabezpečiť konkurencie schopnosť. Farmári by taktiež vo svojom poistení týmto spôsobom zažili navýšenie poistných sádzieb, riziko vyplývajúce z takéhoto použitia vozidiel je minimálne pre všeobecnú verejnosť. Farmári v niektorých krajinách a aj v Spojenom kráľovstve už e, vyžadujú, aby boli vyňaté polnohospodárske vozidla používané na súkromných pozemkoch, čiže ja výrazne vítam uh, pozmeňovacie návrhy spravodajky nesmerujúce do tejto oblasti. V mene EKR ešte prednesieme ďalšie e, pozmeňovacie návrhy, aby historické vozidla nespadali do rozsahu pôsobnosti. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Zelení tu nie sú, preto by som rada odovzdala slovo Lucy Anderson. Ďakujem pekne. Rada by som podporila všetko, čo povedal Sergio. Veľmi um, úzko na tom spolupracujeme, je to veľmi dôležitá vízia. A tiež je to priorita pre našu skupinu. E, tak ako povedal Sergio, podporujeme návrh komisie. Nechceme, aby sa zredukoval tento návrh. E, Domňujeme sa, že niektoré z vyhlásení, ktoré tu zazneli, e, aj niektoré danové vyjadrenia sú alarmujúce a to nie je veľmi typické pre kolegu Daltona. To, že bol prijatý rozsudok, bolo odôvodnené. Sice bola to nespravodlivá situácia. Možno je pravda, že e, plnospodárske vozidlá a iné vozidlá nie sú schopné veľmi rýchle jazdy, avšak ak dôjde naozaj k nehode, často sú to veľmi vážne nehody, teda je správne zameriavať sa e, primárne na obete takýchto nehôd, snažiť sa nájsť také riešenie, ktoré bude najlepšie pre obete. Ja si nemyslím, že um, ak by sa hodila zodpovednosť na zamestnávateľa, že to by prospelo predovšetkým obetiam aj spravodajkynia. Súhlasím, naša skupina podporí viacero e, návrhov, napríklad tak, ako povedal Sergio, čo sa týka poistenia E, strate celometnosti, e, ale čo sa týka toho, že to nie je cezhraničná otázka, v otázke bonusu malusu, to celkom nechápem ja, dajme tomu som mala prípad, vo v volebnom okursku boli tam ľudia viacerých národností, ktorí chceli zaistiť prenositeľnosť týchto e, práv. A ak nebudeme mať harmonizovaný systém, ak naozaj dokážeme chrániť spotrebiteľov aj obete, tak sa to nepodarí. Prosím, ak by sa to dalo, zvážte to ešte. Šíria sa tu dezinformácie, čo sa týka, dajme tomu, elektrických bicyklov, pretože členské štáty budú mať možnosť udeliť výnimky za predpokladu, že budú dostatočné mechanizmy kompenzačných e, fondov. čo sa týka e, motocyklistického e, športu, to sú podľa mňa úplne nezmyselné výkriky, vrátanie tvrdenia, že to bude všetko prebiehať nelegálne. Je mi ľúto, ale podľa mňa členské štáty by sa s takýmito situáciami mali vysporiadať, ak by k ním došlo. Ako veľmi dobre vieš, Dan, v niektorých členských štátoch je už iný prístup k motocyklistom. Obeď by mala byť centro pozornosti v tomto smere. Teda nechceme príliš zaťažovať polnospodárov, musí to byť primerané, ale na druhej strane nemyslím si, že výbor IMCO a Európsky parlament by mal rušiť rozhodnutie Európskeho súdu, súdneho dvora na úkor občanov a obetí. Dúfam teda, že sa budeme orientovať eh, na konečný výsledok. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo Európska komisia. Pán Kalevárs, nech sa páči. Ďakujem. Eh, ja sa volám eh, Lise. Ďakujem aj spravodajkyni za pozmeňovacie návrhy. Mám aj niekoľko poznámok. Začal by som tým, že by som pripomenul, prečo takýto regulačný zásah je nevyhnutný v tejto oblasti z úrovne EÚ. Je to preto, že je to politika právnej zodpovednosti eh, tretej strany. To znamená, že si kupujete niečo, čo je neurčené pre vás. Vy nie ste skutočným spotrebiteľom, ste nútení niečo také urobiť, ale kupujete vlastne eh, niečo pre niekoho iného. Teda jediný stimul v tomto smere pri kúpe e, je čo najnižšia cena a nezohľadňujete e, žiadne ďalšie aspekty. Preto sú tu takéto rôzne záruky v smernici, ktorých cieľom je e, chrániť obete, ktoré sú príjemcom týchto poistiek. Ďalej, druhá poznámka, čo sa týka návrhu prepojiť rozsah pôsobnosti tejto smernice s legislatívou o typovom schváľovaní Myslím, že by sme mali ostať v rámcoch smernice, keď hovoríme o rozsahu pôsobnosti, pretože legislatíva typového schvaľovania nemá jediný cieľ bezpečnosť na cestách. Sú tam aj ekologické aspekty, ďalej e, aspekty elektrických e, zariadení. Keď teda niečo je e, v rozsahu pôsobnosti legislatívy typového schvaľovania, je to niečo úplne iné než to, čo sa týka ochrany obetí e, takýchto mm, nehôd e, motorových vozidiel. Chcel by som ešte pripomenúť, čo znamená vyňatie niektorých vozidiel z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Neznamená to, že členské štáty by boli rozumné a prijali by samé legislatívu. ustratili by sme mnohé prínosy tejto smernice, tak ako e, to napokon interpretoval aj súdny dvor. Stratili by sme taktiež minimálne krytie. Na národnej úrovni by už toto minimálne krytie už neplatilo, pretože poisťovne by si to mohli stanoviť svojvoľne. Tiež dôležitým aspektom je doložka o e, vyňatí. Nedávno som si všimnul e, poistné e, bývania, ktoré pokrýva aj elektrické bicykle. Takéto e, doložky o vylúčení by neboli prípustné na základe smernice o poistení motorových vozidel. Táto smernica totiž stanovuje, že je potrebné pokryť e, celý súbor civilného práva. Na národnej úrovni to nie je povinnosť, ak sa to môže vyňať. Dajme tomu, je možné určiť, že elektrické bicykle nie sú pokryté, dajme tomu v noci alebo v rýchlosti Výklad eh, súdneho dvora naznačuje, že jediná a prijatá výnimka je tá, že pasažier je zranený alebo príde o život a je taktiež komplicom pri krádeži vozidla. To je jediná prípustná výnimka podľa súdneho dvora. Ďalej po tretie, Posledná eh, dosť významná nevýhoda je, že by nevznikli tie zraničné možnosti v prípade takýchto nehôd. Dajme tomu, neboli by možnosti zelenej karty pre odškodenie obetí a tiež by neboli dajme tomu v prípade, eh, že povieme, že elektrické bicykle, dajme tomu, neprekračujú hranice, možno nie, ale podľa mňa určite niekedy áno. V každom prípade táto štvrtá smernica a poistenie motorových vozidiel taktiež umožňuje odškodnenie obete, ktorá navštevuje iný členský štát. Teda môžete e, riadiť e, takéto vozidlo v svojom členskom štáte, keď ste však turistom. Nemohli by ste, dajme tomu, používať možnosti, ktoré smernica poskytuje. Ešte by som rád dodal, že by sa mohlo zvýšiť tiež riziko nehôd, pri ktorých páchateľ utečie z miesta nehody pred dvoma, trenia, trma mesiacmi v Londýne bol, bola nehoda, kde elektrický bicykel zrazil ženu. Bola to presne takáto nehoda a, a páchateľ utiekol, nebol poistený. Ona bojovala o život. Čo sa týka súkromného versus verejného vlastníctva, ak by sme začali diskutovať eh, o týchto aspektoch, o prispôsobení rozsahu pôsobnosti podľa územnej príslušnosti, tu si musíme dať veľký pozor, o čom vlastne hovoríme. Ak to rozdelíme na súkromné versus verejné, to je veľmi um, približné eh, delenie. Mali by sme hovoriť o prístupnosti, mali by sme to potom deliť ďalej na eh, fyzickú, potom právnu dostupnosť to sa však už eh, skôr posúva na úroveň zaistenia právnej istoty a tiež toho, aby sa zachovali práva obetí. Ďalej, čo sa týka insolventnosti, Všimli sme si, že navrhujete vypustiť eh, tretiu možnosť spustenia v prípade, že dôjde k insolventnosti. Chápeme, že je potrebná právna istota a tiež je treba zaistiť a predchádza tomu, aby sa toto ustanovenie zneužívalo. Avšak mala by vzniknúť a zachytná sieť pre tých, ktorí hľadajú odškodnenie, žiadajú odškodnenie v prípade nehody. V niekoľkých e, prípadoch insolventnosti sa to vyskytlo, e, že príslušné kompetentné orgány a obete nevedeli, čo sa presne udialo s daným subjektom, nebolo ešte dokončené konanie o vyhlásení bankrotu. Je treba teda, aby vznikli nejaké záruky, tak aby obeď bola odškodnená, aj čo sa týka eh, časovej straty, aj peňazí. Pokiaľ ide o vypustenie delegovaného aktu, to by poskytlo kompenzačné konanie. Domnievame sa, E, že aj keď teda postupne sme toho zvažovali pôvodne, postupne sme si uvedomili, že v praxi by to znamenalo, že jedna členská krajina by mohla vetovať celý tento systém. Ak by totiž e, sme chceli dosiahnuť dohodu, vyžadovalo by sa to jednomyselnosť. Teda jediná členská krajina by mohla zablokovať e, vstup do platnosti tohto mechanizmu. Nemyslíme si, že by to bol ten najlepší návrh, čo sa týka nepoisteného riadenia vozidla. Teda riadenia vozidla bez poistenia. My nie sme proti prehlbenej eh, intenzívnej výmene informácií na lepšie presudovanie povinností súvisiacich s poistením, avšak eh, obávame sa, že by sa to vyžadovalo iný právny základ, iné právne kroky vzhľadom na to, že tento právny systém spadá do inej oblasti a vyžaduje eh, si akékoľvek rozhodnutie jednomyselnosť. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme, pán Lizy. Teraz vraciam slovo spravodajkyni. Ďakujem, pani predsednička. Zareagovala by som na niektoré vystúpenia. Najskôr tomu, čo povedala komisia o rozsahu pôsobnosti. Ja som povedala dosť jasne, opakujem to. Nemyslím si, že táto smernica by mala pokrývať vozidlá ako elektrické bicykle, segveje, elektrické kolobežky a potom vozidlá, ktoré sa využívajú v motocyklistike. Vy ste sa rozhodli e, rozšíriť e, výklad e, súdneho rozsudku. Súd sa snažil čítať smernicu tak, aby ju pochopil. Nebola zo strany súdu snaha rozširovať eh, rozsah pôsobnosti. Je na nás to rozhodnúť, ale odporúčanie bolo nerozširovať rozsah pôsobnosti. Ďalej, prečo som to um, dala do súvislosti s typovým schváľovaním a tiež, že by sme to nemali obmedziť na istú rýchlosť, O tomto som ochotná si ešte pohovoriť, ale nezabúdajme, že ja navrhujem, aby sa to odvidialo od typového schváľovania preto, že typové schváľovanie je obmedzené na vozidlá, ktoré dokážu ísť rýchlejšie ako 25 km za hodinu, teda je tam istá logika. Čo sa týka osobných údajov, tu nemám až také obavy, máme v platnosti nariadenie GDPR, celo e, európsky systém teda už to chráni, nezáleží na tom, kde sa ukladajú vaše údaje, všade platia rovnaké pravidlá. V tomto smere teda sa nerobím obavy. Ďalej, čo sa týka systému bonusu, malusu, ja som 15 rokov cestovala po Európe. Viem, čo znamená cestovať autom po Európe. Posledné skúsenosti mám z Francúzska poisťovňa pri problémoch nechcela zohľadniť moje predchádzajúce záznamy. Nešlo o to, že by zohľadnili alebo nezohľadnili bonus malú, ktorý som dosiahla a tvrdili, že tomu nerozumejú a že sa ko mne budú stavať ako k 18-ročnej neskúsenej vodičke. Ja sa teda snažím jednak e, nepresadzovať harmonizovaný systém, ja si nemyslím, že to je reálne presaditeľné. Možno o 5 rokov sa dopracujeme k tomu, že to možné bude, ale ja by som bola rada, keby sme vytvorili systém, v ktorom sa bude so všetkými zaobchádzať rovnako ja, keď ako Češka prídem k francúzskej poisťovni, ukážem im záznam, povedia, že rozumejú a môžu navrhnúť svoj systém bonusu malusu, ako keby som bola občankou Francúzska. Myslím, že už e, som sa týmto vyjadrila k väčšine otázok, v ktorých máme odlišné názory. Myslím, že väčšina je predsa len za môj návrh. Ďalej ho budeme musieť spoločne posilniť, finalizovať a veľmi rada to urobím a teším sa na spoluprácu s kolegami. Ďakujeme pekne. Lehota na pozmeňovacie návrhy je stanovená na 27. novembra. Môžeme prejsť ďalej k poslednému bodu nášho programu. Ten sa týka výmeny názorov na tému rozsiahla európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Ako viete, Túto tému spracúvame podľa zjednodušeného postupu. Teda znamená to, že spravodajkyňa predloží pozmeňovacie návrhy a do 10 dní, do desiatich pracovných dní, ak nebudú žiadne námietky, e, stanovisko budeme považovať za schválené. Kolegyňa Dita Charanzová je spravodajkyňou. Nech sa ti páči, Dita, máš slovo. Ďakujem. Anelín, priblížila by som možno trošku tento postup, keďže z gestorského výboru to nebolo celkom jasné výboru ITRE, či sa vypracuje alebo nevypracuje správa. Som rada, že správa sa vypracuje. Podľa mňa je dôležité mať na túto tému správu. Jediná tenistá stránka je tom, že máme málo času na vypracovanie tejto správy. Nemáme inú možnosť. Musíme vypracovať eh, naše stanovisko výboru Jumko podľa zjednodušeného postupu. Som si istá, že sa dopracujeme k silnému kompromisnému textu, ktorý eh, zdôrazní to, čo je pre náš výbor podstatné. Vedieme práve rokovania na úrovni tými spravodajcov o návrhu textu. Ten zašleme do 27. novembra potom skupiny budú mať e, čas do pondelka 3. decembra predložiť námietky k konečnej verzii textu. Ak bude väčšina, ktorá bude namietať, bude sa hlasovať o stanovisku vo štvrtok 6. decembra, teda k obsahu teraz. Ako viete, v apríli tohto roka komisia zverejnila oznámenie o umelej inteligencii a robotike s cieľom e, presadiť koordinovaný plán o AI medzi komisiou a členskými štátmi ktorý by sa zverejnil do konca tohto roka. Tento plán sa bude týkať technických, etických, právnych, eh, spoločenských, ekonomických aspektov, aby sa zvýšila schopnosť výskumu v EÚ, priemyselná kapacita, aby umelá inteligencia boli, bola plne k službám európskych občanov a ekonomiky, vytvorenie etického rámca je jedným z troch pilierov prístupu komisie. Expertná skupina na vysokej úrovni sa chystá zverejniť eh, etické usmernenia do konca tohto roka. Na základe týchto usmernení potom komisia zverejní etické usmernenia do marca budúceho roka. Eh, je to iba stanovisko a preto eh, máme obmedzený priestor, keďže náš výbor IMOKO nemá výlučné kompetencie, čo sa týka vzájomného uznávania, dohľadu nad trhom, taktiež sledovania výrobkov a tiež služieb spotrebiteľom. Teda všetko to, čo je v týchto oddeleniach v našom stanovisku, musí byť obsiahnuté v záverečnej správe výboru ITRE. Preto sa snažím obmedziť toto stanovisko len na to, čo je v kompetencii nášho výboru, aby sme mali väčšiu možnosť zapracovania nášho textu do konečnej verzie správy vo výbore ITRE. Dúfam, že kolegovia to pochopia keď sa budeme dohadovať na konečnej verzii kompromisného textu. Spomenula by som niektoré hlavné body z tejto správy. Poprvé, musíme presadiť spoločný rámec o umelej inteligencii a koordinované kroky. Musíme pritom vychádzať z našich hodnôt a z etických princípov. Ak chceme byť globálnym lídrom, ktorý bude e, určovať globálne štandardy, Mm, musíme to dosiahnuť, aby sme neboli iba v tieni USA a Číny. Musíme mať jednotú stratégiu. Počítačová bezpečnosť je kľúčová a je pri rozvoji umelej inteligencie a tiež zaistení dôvery spotrebiteľov. Toto samo o sebe je témou ITRE, predsa len je tam úzke prepojenie medzi počítačovou bezpečnosťou a zaistením dôvery spotrebiteľa systémy na základe umelej inteligencie čoraz viac potrebujú uh, údaje spotrebiteľov a to znamená, že sa stávajú hlavnými E, cieľmi útokov v počítačovej sfére a do toho je zapojený množstvo aktérov. Veľa sa diskutuje o dôvere spotrebiteľa a to v súvislosti s vytvorením etického rámca, ale domnievam sa, že počítačová bezpečnosť je rovnako dôležitá v dosiahnutí e, tejto dôvery a tiež musí umelá inteligencia fungovať čo najoptimálnejšie. Ďalej je vývoj služieb, ktoré súvisia eh, s umelou inteligenciou, tak aby eh, tieto služby boli globálne konkurencie schopné v budúcom desaťročí. Ďalej po štvrté, dôveryhodnejšie bezpečné dáta pre ďalší rozvoj umelej inteligencie. To je dôležité, aby Európska únia bola konkurencieschopná v týchto technológiách, keďže umelá inteligencia do veľkej miery závisí od rozsiahlých údajov pre hĺbkové učenie, ale tiež kvalitné údaje sú nevyhnutné preto, aby sme zaistili vyššiu dôveru spotrebiteľa vzhľadom na to, že je tu možnosť aj zaujatých e, údajov, ktoré môžu diskriminovať niektoré skupiny spoločnosti ďalej. Vzájomné uznávanie inteligentných e, tovarov. Aby sa predišlo k fermentácii vnútorného trhu, musíme zajistiť vzájomné uznávanie týchto inteligentných e, produktov a bezpečnostné štandardy ďalej. Prístup založený človeku. Cieľom umelej inteligencie by nemalo byť nahradiť, ale podporiť e, ľudské schopnosti. GDPR poskytuje práva osobám e, v kontexte automatizovaných rozhodnutí. E, človek má právo byť informovaný v prípade, že bolo prijaté automatické rozhodnutie. Keďže je čoraz intenzívnejšia interakcia, dajme tomu s chatboxami, toto právo by sa malo rozšíriť v snahe zaistiť, aby človek vždy vedel, kedy má dočinenia s robotom. Nestačí však upozorniť ľudí na to, že sú v kontakte s robotom alebo že robot na miesto nich rozhoduje. Musíme sa snažiť o to, aby rozhodnutia, ktoré prijímajú systémy umelej inteligencie, aby sa mohli vždy e, napraviť človekom. To je niekoľko prvkov z tejto e, našej verzie stanoviska. Stanovisko, keďže e, sa spracoval podľa zjednodušeného postupu, máme obmedzené možnosti. Chcela by som kolegov požiadať, o pochopenie už e, prebehlo stretnutie tieňových spravodajcov v Štrasburgu. Ja som v úzkom kontakte e-mailom s tieňovými spravodajcami. A veľmi rada si vypočujem akákoľvek vyjadrenia k tejto téme. Ďakujem. Thank you, and that... Ďakujem pekne. Prejdeme k tieňovým správodajcom za EPP. Je to pán Pospišil. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja tu zastupujem svojho vzácného kolegu z Litvy, Antona Segui, e, ktorý spracoval podklad e, z EPP a dovolte mi prečítať jeho poznámky. V prvom rade sa pána Antona chce ospravniť za neprítomnosť na tomto e, rokovaní a ďakuje pani spravodajkyni za kvalitne odvedenú prácu a ďalej konštatuje, že umelá inteligencia a robotika predstavujú dnes veľmi dôležité sektory v Európe a v budúcich rokoch sa ich výzva bude ešte ďalej zvyšovať. Pokiaľ by sme chceli byť dostatočne konkurencieschopní v eh, hospodárskych súťažiach so Spojenými štátmi americkými a s Čínou, je práve v tomto odvetvi budeme musieť nájsť rozumné riešenia a tento návrh e, správy ide tým správnym smerom. Európsky parlament by mal mať jednotnú ambicioznú víziu v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Tu na výbore momentálne e, preberáme kľúčové témy ako voľný pohyb údajov a interoperabilita medzi e, verejným a súkromným sektorom rozmach vo výskume a vývoji, význam cyberbezpečnosti v umelej, v umelej inteligencii a robotike, záujem, vzájomné uznávanie tovaru pri cezhraničnom používaní, pri ktorom sa rešpektujú etické aspekty umelej inteligencie, ďalej široké využívanie um, umelej inteligencie v súčasných profesných e, kvalifikáciách cieľom zlepšovať služby v oblasti umelej inteligencie, ako aj posilnenie ochrany spotrebiteľa. U niektorých eh, časti návr- pri niektorých častiach návrhu je potrebné zdôrazniť primárny cieľ umelej inteligencie a robotiky, a, kde, ktoré tvorí posilnenie, posilnenie kompetencií ľudí a nie ich náhradenie. Čo sa týka výskumu a vývoja, tak sa domnievam, že je dôležité podporovať výmenu informácií medzi expertami a akademikmi v oblasti umelej inteligencie a robotiky, ktorá pochádza z rôznych svetových kontinentov, vďaka čomu dochádza k zdieľanie najlepšej dobrej osvedčenej praxe a jej uplatneniu v Európe. Okrem toho by sa v Európe mal posilniť takisto význam a možnosti verejných výskumných inštitúcií, pretože momentálne väčšina vývoja v oblasti umelej inteligencie sa prebieha v súkromnom sektore práve kvôli e, vyšším finančným kapacitám. Záverom mi dovolte e, dodať, že ako spravodajca za EPP podporujem tento návrh a dúfam, že e, e, hlasovanie v tomto výbere prebehne ľahko a hladko. Ďakujem. Ďakujem pekne. A za SAD máme tu Katrin Schaller. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem ehm, spravodajkyni za prezentovanie stanoviska. Nie je to vôbec jednoduchá práca, robíte to veľmi dobre a v tomto obmedzenom čase, ktorý máme k dispozícii, ste pokryli mnohé témy. Poprvé, e, stanovovanie standardov. Vidíme, že momentálne e, Čína a USA podnikajú mnohé kroky. E, akademická debata o E, stratégií k umelej inteligencii v Spojenom kráľovstve sa taktiež odohráva. Jedna z tém je práve stanovovanie štandardov a my ako výbor by sme sa práve na toto mali pozrieť. Čiže možno, že by sme my mohli potlačiť túto tému, pretože európsky hlas pri stanovovaní štandardov je dôležitý, ak chceme byť lídrom. Najmä ak sa pozráme na robotiku, Európske firmy produkujú štvrtinu produkcie v tomto robotickom e, odvetví. Čiže ak chceme zabezpečiť, aby veci fungovali, v Škótsku mm, je niekoľko univerzít, ktoré sa e, venujú práve téme robotiky, dosahujú vynikajúce výsledky. Je to, sú to skvelé výskumné pracoviská, ale ja si myslím, že práve s ohľadom na tento na program Horizon by sme mali navrhnúť určité veci, o ktorých sa bude hlasovať v tom budúcom a mali by sme spolupracovať aby bola zabezpečená inklúzia, etická dimenzia. Ku koncu roka sa budeme zabrať práve touto témou etiky. Má to veľké implikácie, dopady na spotrebiteľskú obec. Za, treba zabezpečiť interoperabilitu, máme všetky dáta, databázy, ktoré sú k dispozícii, mali by sme ich zabezpečiť ich vzájomnú interoperabilitu. Chceme eh, inovácie aj v tomto textore. Máme pred eh, sebou eh, niektoré výzvy a to je práve bezpečnosť a zachovanie dôvery. Myslím, že vy ste to všetko vypichli, čiže len niekoľko maličkostí by sme, by sme ešte neskôr mohli doplniť. Chcem vám poďakovať za odvedenú prácu, pretože je to v podstate len štart celej veľkej debaty debaty, do ktorej sa budeme musieť ponoriť, aby sme porozumeli celej tejto oblasti a aby sme sa neohradzovali voči um, inováciám, ale aby sme zabezpečili prí, plynulý príchod. Ďakujem. A ja myslím, aha, ešte za EKR, pán Sulík, nech sa páči. budem sa vyjadravať za pána Sulíka. Pán Sulík je rád, že stanovisko sa oberá správnym smerom, uznáva veľkú úlohu umelej inteligencie do budúcnosti, podporuje najmä stratégiu EÚ zameranú na umelú inteligenciu. Čo sa týka tejto témy, pán Sulík by rád E, zašiel ešte ďalej. Myslí si, že by bolo dobré mať povinné posúdenie vplyvu pri ďalšom rozvoji umelej inteligencie a legislatívne návrhy týkajúce sa tejto témy na národnej a aj EU úrovni aby sme takto zabezpečili lepšie prispôsobenie legislatívneho rámca rozvoju moderných technológií. Čo sa týka nariadenia Rigid, pán eh, Solík má pocit, eh, že by sme nemali za eh, ostávať za technologickým rozvojom. Niektoré um, odseky pán Solík nemôže podporiť. Myslí si, že verejné financie by sa nemali používať na rozvoj umelej inteligencie, pretože verejné zdroje je potrebné minúť iným, iným spôsobom. Čiže skôr by malo ísť o súkromné e, investície. Ďakujem. Thank you. And then... Ďakujem pekne. Teraz by som sa rada vrátila k spravodajkyni, čiže slovo má pani Dita Charanzová. Ďakujem pekne, ďakujem vám za podporné slova a vyjadrenia. Ja som trošku predstavená, som trošku prekvapená pozíciou EKR, čo sa týka použitia verejných zdrojov, ale snáď nájdeme spoločnú reč, tak aby sme získali aspoň väčšinu hlasov za EKR. Plne súhlasím s tým, čo povedala Katrín o témach, ktoré je potrebné viac vypichnúť. Je jasné, že máme obmedzený čas. Prosím, majte na pamäti kompetenciu tohto výboru. Čiže ja som uviedla, že mám len obmedzené šance presadiť určité veci, pretože ďalšie e, témy spadajú aj do kompetencie iných výborov. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. A týmto pádom môžeme uzavrieť našu verejnú časť rokovania dnes, pretože bude následovať stretnutie koordinátorov. Ďakujem vám veľmi pekne. Zajtra ráno o 9. hodine budeme pokračovať. Ďakujem tlmočníkom a príjemný večer.